Kolegyne, kolegovia. Mám pre vás oznámenie. Výbor MKO chce opraviť text, ktorý predložil Európskemu parlamentu a súvisí to s pravidlom 216 odsek 4. To, táto oprava sa schváli, ak do 24 hodín po tomto oznámení 40 poslancov politickej skupiny požiada, že sa to má predložiť na hlasovanie. Máte písomnú predlohu e, vo vašich zložkách na web stránke a v zápisnici bude publikované takisto úplné znenie tejto opravy. Ďalším bodom na programe je hlasovanie o správe pána Kocolína a začneme hlasovať o tejto správe menovite, prosím. Elektronicky začnite hlasovať, prosím. Avete votato tutti? Hlasovali ste, prosím, všetci.